Požiadam vás, eh, kolegovia, aby ste si posadali. Mnohí z nás sa ponáhľajú na lietadlo, takže vás poprosím, aby ste si posadali. Ďakujem. Takže pokiaľ máte svoje hlasovacie eh, kartičky, návrhom, aby sme e, zahájili toto dôležité zasadnutie a pokiaľ nikto nie je proti e, programu, považujem ho za schválený. Je to pomerne jednoduchý program. Ešte pár oznamení predsedníctva, ako je to zvykom. Tlmočenie máme zabezpečené do 16 jazykov. zvykne, Eh, na e-meetingu máte aj eh, dokumenty k schôdzi a diskusia bude eh, streamovaná na internete. Je tu tiež tým francúzskej televízie M6, budú nakrúcať počas hlasovania. No a pristúpime k elektronickému. Kým pristúpime k elektronickému hlasovaniu, je to pre nás naozaj dôležitý okamih, blížime sa ku koncu našich prác a to práve formou tohto spoločného hlasovania. Ja by som sa chcel poďakovať dvom spoluspravodajcom, ktorí o chvíľu dostanú slovo a ďakujem aj tieňovým spravodajcom, ktorí pracovali na tejto téme. Bolo tam vyše 115 pozmeňovacích návrhov Chcem sa poďakovať tiež sekretariátu, kompletne celému týmu. Títo aj ľudia, ktorí si zaslúžia naozaj náš potlesk, šéf, ich šéfka Kristina, ale celý tým, Laura, Markus, Mark a ďalšie dve kolegyne, ktoré sú tu v miestnosti. Ďakujem aj vašim týmom, predsedníctvu. Naozaj tá práca bola náročná, 9 mesiacov E, sme pracovali na našej spoločnej budúcnosti. No a je to, ako to tak býva pri kolektívnej práci, kompromis. Pre niektorých to nie je dosť, pre niektorých je to málo, pre niektorých je to veľa. Ide o to, aby sme čo najviac zlepšili protokol povolovania e, týchto látok na európsky, povolovania týchto látok na európsky trh Čiže teraz budeme hlasovať. Dúfam, že to bude jasné. 17. januára budeme hlasovať aj na plenárke. A ja verím tomu, že parlament pomôže, keď budem hovoriť s komisárom, aby E, tá naša práca neostala bokom, pretože bolo naozaj odvedené veľa práce, súviselo to s mnohými ďalšími prvkami. Takže prosím, prestúpme teraz k hlasovaniu. Máme tu tento kompromisný návrh. Máme 51 kompromisov. Vyše 1141 pozmeňovacích návrhov. Budeme hlasovať elektronicky. Budeme mať aj oddelené hlasovanie, tak ako je to aj uvedené v hlasovacích zoznamoch, ktoré máte k dispozícii. Ako vidíte, tie kompromisné návrhy nie sú po poradí, nejde to poradí 1, 2, 3, 4, ale každý má hlasovací zoznam k dispozícii, takže prosím vás, dávajte pozor. E, pozriem sa ešte na, pozerám, kým budeme hlasovať, pozerám na spolu spravodajcov. Chceli by ste sa vyjadriť, Nor- Nora, Norbert e, alebo pán Bart? Áno, myslím si, že bolo všetko povedané. Môžeme z môjho pohľadu hlasovať. Bart. Bart, a ty? Výborne. No, uvidíme. Bavili sme sa, ako z toho zoberete, tento zoznam, kde sú vaše mená, ale je to v poriadku. Takže navrhujem, aby sme hlasovali o kompromise 1 elektronicky, čiže hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Hlasovanie ukončené. Bolo to schválené. Ďakujem. Teraz hlasujeme o kompromise 2, ktorý je na strane 3. Hlasovanie otvorené. Už som preskočil stranu, dobre to začína, takže prepačte. Hlasujeme o kompromise 7. To sú tie emócie. E, kompromis 7 na strane 2, hlasovanie otvorené. Kompromisný návrh číslo 7. Hlasovanie ukončené. Kompromisný návrh 7 je prijatý. Prejdime teda na kompromis 16 na strane 2, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Kompromis bol schválený. Teraz prejdeme na kompromis 2, ktorý je na strane 3. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Kompromis číslo 2 bol schválený. Kompromis 49 na strane číslo 5. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Kompromis bol schválený. Kompromis 10 na strane 6. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Kompromis bol schválený. Kompromis 3. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Kompromis 50. Na strane 7. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Pozmeňovací návrh 1123. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 1132. Nie, ten je bezpredmetný. Nie, nie je bezpredmetný. Takže kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 492, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prosím, overíme si to elektronicky. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 492. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Teraz kompromis 31. Hlasovanie je otvorené. Hlasujeme elektronicky. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Kompromis je prijatý. Je teraz kompromis 47 na strane 8. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Kompromis 51, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Kompromis 5, ešte stále na strane 9 sme, otvorené hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Bolo to schválené. Teraz pozmeňovací návrh 52 eh, zamietnuté 502 pardon. Teraz kompromis 4 na strane 10 hlasovanie otvorené hlasovanie ukončené kompromis 4 bol prijatý Kompromis 13 na strane 13. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Kompromis bol prijatý. Kompromis 23 na strane 14. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Kompromis bol schválený. Kompromis 25. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Kompromis bol schválený. Teraz kompromis 29. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Kompromis 38 na strane 15, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. Prijaté. Kompromis 48, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Teraz prejdeme na kompromis 19, na strane 17, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Kompromis je prijatý. Teraz kompromis 6, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Teraz budeme hlasovať o kompromise 18 na strane 22. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Kompromis bol prijatý. Teraz z návrhu 584, kto je za, kto je proti Overíme si to elektronicky. Poprosím vás, hlasujte. O pozmeňovacom návrhu 584 hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Kompromis 43. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Kompromis bol prijatý. 44, kompromis 44, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Kompromis je prijatý. Kompromis 8. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Kompromis 9. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Teraz kompromis 46 na strane 26. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Kompromis prijatý. A teraz pozmeňovací návrh 1136 rukou, zvyšenie ruky, kto je za, proti. Takže prosím vás, overíme si to elektronicky. Pozmeňovací návrh 1136. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Pozmeňovací návrh nie, to nie. Prepačte, ospravedlňuje sa pán predseda. Prejdeme teda na kompromisný návrh 37. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Pozmeňovať kompromisný návrh 37 je prijatý. prejdeme e, k hlasovaniu o pozmeňovacom návrhu 652. Je to po častiach, čiže prvá časť, keď ju schválime, budeme hlasovať aj o druhej a pokiaľ o prv, prvá ne, bude negatívna, tak nebudeme hlasovať o druhej. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže prvá časť je prijatá, tým pádom budeme hlasovať aj o druhej časti. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Druhá časť je zamietnutá. Ďakujem. Prejdeme na kompromis 34. Ohlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Kompromis 41. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. A prejdeme teraz na kompromis 20. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Kompromis 28. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené prijaté. Prejdeme na kompromis 42. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. Kompromis je prijatý. Kompromis 11 na strane 36. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Kompromis 11 je prijatý. Prejdeme teraz na kompromis 14. Prepač jeden som preskočil. Kompromis 12. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Kompromis 12 bol prijatý. Kompromis 14. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Prejdeme na kompromis 21. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Kompromis bol prijatý. Teraz pozmeňovací návrh 702. Kto je za? Kto je proti? Prosím vás, hlasujte elektronicky, aby sme si to overili. 702, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Teraz kompromis 15, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Kompromis je prijatý. Budeme teraz hlasovať o pozmeňovacom návrhu 719. A to po častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz druhá časť. Kto je za? Kto je proti. Druhá časť je zamietnutá. Kompromis 17, kto je za? Hlasovanie, teda hlasovanie je otvorené, hlasujeme elektronicky, kompromis 17. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Kompromis 22. Hlasovanie otvorené. Ja viem, že je to monotónne, ale takto skrátka je hlasovanie ukončené. Kompromis je prijatý. Teraz prejdeme sedemsto štyridsať eh, 794, pardon, 794, ale pán predseda, zabudol som na jeden. Som rád, že dávate pozor. E, budeme hlasovať. Najprv kompromise 39. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Kompromis 39 je schválený. Prejdeme na pozmeňovací návrh 794. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 24. Je to na strane 52. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Kompromis je prijatý. Prejdeme teraz na kompromis 26. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Kompromis je prijatý. Prejdeme na rok 849. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz hlasujeme o kompromise 27 na strane 58. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Kompromis 30. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Kompromis je prijatý. Kompromis 32. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie uzatváram. Kompromis sa príjma. Ďalej budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 912. Kto je za? Proti? Overme si to elektronicky. Je to teda pozmeňovací návrh 912. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh sa zamieta. Teraz pozmeňovací návrh 913, 914, 915, 916. Budeme teda hlasovať blokovo k týmto štyrom pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Kto je proti? Celý blok sa zamieta. Pozmeňovací návrh 919. Kto je za? Kto je proti? Pozmeňovací návrh sa príjma. Pozmeňovacie návrhy 921, 922, 923, 924 a 925. Nie, iba po 924. Navrhujem teda hlasovať blokovo. Kto je za? Kto je proti? Navrhujem overiť si to elektronicky, celý tento blok, takže otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A celý tento blok pozmeňovacích návrhov sa zamieta. Ďalej budeme hlasovať o návrhu 925. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Myslím, že sa to zamieta, ale navrhujem, hlasujme elektronicky. Otváram hlasovanie k 925. Uzatváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh sa zamieta. Ďalej 933. Kto je za pozmeňovací návrh 933? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Kompromis 33 na strane 67. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Kompromis sa príjma. Ďalej kompromis 35 na strane 69. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Kompromis sa príjma. Ďalej kompromis 36 na strane 70. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Kompromis sa príjma. Ďalej prejdime k hlasovaniu o pozmeňovacom návrhu 976. To máme na strane 72. Kto je za? Kto sa zdržal? Najskôr, kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že sa to asi zamieta, ale navrhujeme, hlasujme elektronicky. K pozmeňovaciemu návrhu 976 otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh sa zamieta. Viem, že nás tu nie je veľmi veľa, ale prosím, riadne zdvíhajte ruku, aby som videl dobre. 986. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Pozmeňovací návrh sa príjma. Pokračujeme ďalej. Kompromis 40, to máme na strane 75. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Kompromis sa príjma. Ďalej hlasujme kompromis 45. To máme na strane 81. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Kompromis sa príjma. Teraz pozmeňovací návrh 1066. Kto je za? Za. Kto je za pozmeňovací návrh 1066 na strane 81? Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Pozmeňovací návrh sa príjma. Prejdime teraz na návrh 1087, to bol ústny návrh na strane 84. A nie, najskôr 1085. Takže hlasujme o pozmeňovacom návrhu 1085 na strane 83. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Pozmeňovací návrh sa príjma. Teraz prejdeme k hlasovaniu k ústnemu pozmeňovaciemu návrhu 1087. Je tu niekto, kto je proti? Nemáme tu dva hlasy proti, takže navrhujem, hlasujme o tomto pozmeňovacom návrhu. Kto je za 1087? Kto je proti? Zdržali sa? Pozmeňovací návrh sa príjma. Teraz sa návrh 1101. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Pozmeňovací návrh sa príjma. Ďalej hlasujme k pozmeňovaciemu návrhu 1125 pani Dornano, že vyžiadala hlasovanie podľa mien. Máme tu 6 členov, ktorí by boli za toto hlasovanie podľa mien. Dobre. Takže v takom prípade hlasujme zdvihnutím ruky. Kto je za pozmeňovací návrh 1125? Kto je proti? Kto sa zdržal? Pozmeňovací návrh sa zamietá. Teraz 1126. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Pozmeňovací návrh sa príjma. Ďalej 1134. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Pozmeňovací návrh sa príjma. 1135, to budeme mať po častiach. Najskôr prvá časť, kto je za? Kto je proti? Prvá časť sa príjma, teraz k druhej časti hlasujme, kto je za druhú časť, kto je proti. Navrhujem k tejto druhej časti, overme si to elektronicky. To je teda druhá časť. Otváram k nej hlasovanie, elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A druhá časť sa teda zamieta. Prejdime teraz na pozmeňovací návrh 1139 tiež po častiach. Najskôr prvá časť. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zdržali sa? Prvá časť sa príjma. Teraz hlasujme o druhej časti. Kto je za druhú časť? Kto je proti? Zdržali sa? Druhá časť sa zamieta. Pozmeňovací návrh 1140. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Pozmeňovací návrh sa zamieta. 1141. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Pozmeňovací návrh 1141 sa príjma. No a teraz pozmeňovací návrh 53, pani Dornano. Takže prosím, k 54 hlasujme s vynutím ruky, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Pozmeňovací návrh sa zamieta. Ďalej hlasujme o 71. To máme na strane 93 na Norbert. Nech sa páči. Takže nemôžeme hlasovať najprv o 51. Nemusíme. Hlasovali sme o 54. E, a musíme hlasovať predtým ešte o 51. Je suis désolé. En fait, je veux Ospravedlňujem sa, ja som to chcel urýchliť, aby nikto nezmeškal lietadlo, lebo taká bola požiadavka. Ale vy nám zvyčajne, pani, hovoríte uh, prvá vo štvrtok, že sa ponáhľate. Dobre, ja som sa sam snažil vyhovieť. V poriadku, na Norbertovú žiadosť a má v tom pravdu, budeme hlasovať. Vidím, že títo uh, spoluspravodajcovia sú veľmi pozorní. Bart aj Norbert. Dobre. Takže najskôr 51 zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Navrhujem, overme si to elektronicky. pozmeňovací návrh 51. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh sa zamieta. K 54 už sme hlasovali a teraz sme sa dostali na 71, takže 71 navrhujem, hlasujme o 71, to je na strane 93, kto je za, kto je proti. Zdržali sa? Pozmeňovací návrh sa príjma. Ďalej prejdime a hlasujme o pozmeňovacom návrhu 124. To máme na strane 98. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Pozmeňovací návrh sa príjma. 145. To je na strane 100. Kto je za 145? Kto je proti? Zdržali sa? Pozmeňovací návrh sa príjma. Ideme ďalej. 169, to máme na strane 103. Takže zdvihnite ruku, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Pozmeňovací návrh sa príjma. Ďalej hlasujme. o pozmeňovacom návrhu 210, to máme na strane 108. Takže strana 108, pozmeňovací návrh 210, zdvihnite ruku, kto je za, kto je proti, zdržali sa, pozmeňovací návrh sa príjma. Teraz budeme hlasovať Značne sme pokročili, takže 331, to máme na strane 120. Pozmenovací návrh 331. Ste pripravení? Takže zdvihnite ruku, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Pozmenovací návrh sa zamieta. 339. Pozmenovací návrh 339. To máme opäť po častiach, tentokrát tu máme tri časti. Ale keďže sme prijali kompromisný návrh 50, tak budeme hlasovať iba o druhej časti tohto pozmeňovacieho návrhu 339. Takže druhá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? A druhá časť sa príjma. Teraz budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 345 pani Dornano. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Pozmeňovací návrh sa zamieta. Teraz navrhujem, prejdime k hlasovaniu o 389. To máme v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? zdržali sa. Takže prvá časť sa príjma. Teraz navrhujem, hlasujme o druhej časti, kto je za, kto je proti. Druhá časť sa zamieta. Teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 421. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Pozmeňovací návrh sa príjma. 422 na tej istej strane. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa. Pozmeňovací návrh sa zamieta. Teraz 445 na strane 131. Kto je za? Kto je proti? Navrhujem, overme si to elektronicky. Je to pozmeňovací návrh 445. Otváram hlasovanie. Le vote est fermé. Uzatváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh sa zamieta. Prejdime teraz. Pozmeňovací návrh 455. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Navrhujem, overme si to elektronicky. Pozmeňovací návrh 455. Na strane 133 otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh sa zamieta. No a teraz, čo sa týka citácií, takže na strane 133 máme citáciu 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Príjma sa. Potom pozmeňovacie návrhy 4 a 17 spolu. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Príjma sa. Pozmeňovacie návrhy 8 a 31. Opäť hlasujeme spolu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. Pozmeňovací návrh 9. Kto je za? Proti? zdržali sa, príjma sa. Pozmeňovacie návrhy 10 a 32 spolu. Kto je za? Kto je proti? Mohli by ste lepšie dvíhať ruky, nevidím to veľmi dobre. Ešte raz teda, pozmeňovacie návrhy 10 a 32. Kto je za? Kto je proti? Príjma sa ale overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie k 10 a 32. Le vote est fermé. Hlasovanie sa uzatvára. Oba tieto pozmeňovacie návrhy sú prijaté. Teraz pozmeňovací návrh 11 za, proti, zdržali sa. Pozmeňovací návrh sa príjma. 16, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Pozmeňovací návrh sa príjma. 18. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Pozmeňovací návrh sa príjma. Pozmeňovací návrh 19. Za. Proti. Zdržali sa. Pozmeňovací návrh 19 sa príjma. Prejdeme na pozmeňovací návrh 23. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Pozmeňovací návrh 23 sa príjma. Teraz 26. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Pozmeňovací návrh 26 sa príjma. Pozmeňovací návrh 27. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Pozmeňovací návrh 27 sa príjma. Pozmeňovací návrh 28. Hlasujme, kto je za. Kto je proti? Zdržali sa? Pozmeňovací návrh 28 sa príjma. No a teraz pristúpime k hlasovaniu o celkovej správe elektronicky. Vidím, že Bart je naozaj netrpezlivý, ale budeme vedieť, aký je výsledok už o pár momentov, takže otváram hlasovanie. Le vote est fermé. Uzatváram hlasovanie. Správa sa príjma 23 hlasov za, 5 proti, 1 sa zdržal. Merci, les deux rapporteurs. Ďakujem veľmi pekne. Naši spravodajcovia, Norbert, chceš niečo k tomu povedať? Je vous propose d'écouter un petit... No navrhujem vypočuť si našich spoluspravodajcov. Len stručne chcem to zbytočne naťahovať. Ďakujem. A ďakujem na toto hlasovanie v tomto osobitnom výbore. Dúfam, že aj v januári na plenárke to hlasovanie bude jednoznačné. Ďakujem všetkým, čo na tom spolupracovali, predovšetkým sekretariátu a aj mojim spolupracovníkom, ktorí odviedli veľký kus práce. Ďakujem. Bart. Bart. Slovo má Bart Stas, nech sa páči. Áno. Myslím si, že má, tu máme dobrý výsledok. A taktiež by som chcel poďakovať Norbertovi, samozrejme za dobrú spoluprácu medzi nami dvomi, sekretariátu, našim spolupracovníkom na strane zelených a EPP. Ďakujem všetkým tieňovým a ďalším spolupracovníkom, lebo to bol, bola ťažká práca, ale myslím si, sa nám veľmi podarila. Ďakujem. Merci à vous, je Ďakujem veľmi pekne. Ja by som to nechcel už ďalej naťahovať, ale chcem vám veľmi pekne poďakovať za odvedenú prácu, za skvelé diskusie. Od začiatku sme hovorili, že toto hlasovanie musí byť naozaj uh, značné, robustné. Je to veľmi dobrý signál, ktorý vysielame. No a práca našej e, komisie sa v podstate končí dnes. No a dúfame, že komisár bude brať do úvahy túto našu značnú kolektívnu prácu, ktorú sme e, odviedli. Dúfajme teda, že táto téma a práca na nej bude pokračovať aj naďalej. Ten signál, ktorý sme vysali, je jasný. Takže ďakujem vám všetkým a využite nadchádzajúce týždne na to, aby ste si odpočinuli. Prajem vám taktiež šťastnú cestu domov.